Dear colleagues, dear colleagues, I know well that it is a pleasure to meet people coming from different committee, but now... Kolegovia, viem, že je to príjemné zvítať sa s e, ostatnými kolegami z iných výborov, ale predsa len musíme už začať, aby sme nemali veľké meškanie. Dnes si e, budeme e, vymieňať názory z e, FAO na tému potravinovej bezpečnosti vo svete pred blížiacim sa Svetovým dňom potravín 2015. Takže je to súčasťou našich príprav na Svetový deň potravín. Som veľmi ráda, že eh, toto je spoločná rozpráva s kolegami s Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výborom pre rozvoj, že sa môžeme stretnúť pri tejto spoločnej diskusii a dúfam, že môžeme už hneď začať a udeliť eh, slovo pre krátky eh, úvod našim kolegom. E, začína Linda McEwen. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa. Mali sme stretnutie výboru a trvá to trochu dlhšie, ako to často býva. A som veľmi rada, že tu máme dnes túto spoločnú rozpravu e, pred e, teda Svetovým dňom potravín v piatok. Je to veľmi dôležité je eh, ľudské právo utekať pred hladom a nedostatkom potravín. Jedným z milových cieľov bolo eh, znižiť o eh, polovicu počet hľadujúcich obyvateľov do roku 2015, obyvateľov planéty. Toto sa splnilo ale ešte e, stále 70-90 e, miliónov ľudí e, hľaduje a polovica umrtí detí pod 5 rokov je tu z dôvodu nedostatočnej výživy, takže ešte stále máme veľa práce pred sebou. V minulosti sme niektoré z našich programov zanedbávali, v 80. a 90. rokoch, aby sme boli úprimní, tam sme zanedbávali investície do poľnohospodárstva, farmárstva a potravinovej bezpečnosti. To sa začalo meniť e, koncom minulého desaťročia, ale musíme dohnať zameškané. Mileniové e, ciele e, dobehli v tom, tento rok, ale začiatkom budúceho roku začne nový 15-ročný 15-ročné cieľové obdobie v New Yorku sa stretli svetoví lídry, všetci eh, sa zaviazali k novým globálnym cieľom, robili prístupy a eh, novým cieľom je teda skončiť s hladom a zlepšiť eh, podvýživu a podporovať trvalodržateľné poľné hospodárstvo. Naše výbory tu v Európskom parlamente majú za e, úlohu zabezpečiť, aby sme tieto ciele splnili a my, e, poslanci, musíme zabezpečiť, aby naše e, vlády dostali k svojim slúbom. Spolu s komisiou musíme nad týmto bdieť. Nemôžete vykrávať poľnohospodárstvo, ak nemáte prístup k pôde. Prístup k pôde je ďalšia dôležitá otázka, preto som veľmi rada, že výbor pre rozvoj pôjde koncom tohto týždňa do Milána na Expo a bude sa tam diskutovať o otázkach potravinovej bezpečnosti. A vo štotok popoludní budeme mať e, workshop e, výboru pre rozvoj o otázke e, prístupu k pôde a potravinovej bezpečnosti Takže som eh, eh, rada, že tu môžem byť. Ďakujem za túto príležitosť výmeny názorov s vami. Ďakujem pekne a teraz eh, pán Sikierský, predseda výboru Agri. Ďakujem. Pokiaľ vedia o tieto medzinárodné aspekty, naozaj záleží na tom, aby medzinárodné inštitúcie a krajiny sa snažili vypracovať riešenia, ktoré by e, bojovali proti e, chudobe a vylúčeniu. My už máme v rámci EÚ obrovské skúsenosti, napríklad naša spoločná poľnohospodárska politika. Tá viedla k tomu, že Európa už netrpí nedostatkom potravín. Už je stará 50 rokov táto politika a ja myslím, že sa môžeme so svetom podeliť o, o tieto naše skúsenosti. Musíme sa snažiť vypračovať spoločné riešenia v oblasti rozvoja obchodnej výmeny a to všetko prebieha v rámci FAO. Záleží na tom, aby iniciatívy, ktorých sa snažíme uchopiť, aby trvalým spôsobom viedli k odstraneniu hladu a aby tiež e, viedli k hospodárskému rozvoju. Aby nešlo o jednorázové akcie, ktorými sa snažíme riešiť náhly hladomor, prípadne migrantskú krízu alebo sociálne nepokoje. Ide o to, aby naše pôsobenie prebiehalo či už celosvetovo alebo na úrovni členských krajín viac prostriedkov musí ísť smerom k vedeckému bádaniu. K tomu, čo vedie k novým poznatkom a to by malo byť možné dať potom k dispozícii krajinám, kde nie je dostatok potravín. Záverom by som sa veľmi krátko e, zmienil o vzťahu polnohospodárstva a životného prostredia. Ide mi o to, aby iniciatívy, s ktorými prichádzame, aby sme neupredestňovali tie riešenia, ktoré by viedli k obmedzovaniu výroby potravín. Nakoniec potom v otázke potravín, čo je najdôležitejšie? Voda, I tu musíme celosvetovo venovať viac pozornosti. Nezabúdajme za to, že ak chceme sa postarať o lidstvo, musíme v prvom rade dať každému najesť. To je to dôležité. Teraz dám slovo predstaviteľom FAO. E, je tu e, riaditeľ FAO. E, pani Kristina Bednárska, ktorá je riaditeľkou potravinového programu v Bruseli, pán Mustafa Sincer, riaditeľ styčnej kancelárie FAO. Každý dostane teraz teda slovo a potom budeme mať diskusiu. Ďakujem. Ďakujem v prvom rade, ďakujem i e, za zorganizovanie tej, tohto zasadnutia aby sme sa trošku informovali o e, tej situácii. Je to e, celosvetový deň e, pre potraviny a stravovanie. Je to naozaj možnosť zaujímať sa o situáciu bezpečnosti potravín, otázka hladu, chudoba na vidieku, a výzvy. Máme tu veľké výzvy a ciele trvalého rozvoja a e, tiež boj proti e, e, dostatku potravín. Je to spoločné úsilie všetkých aktérov, aby sme sa dostali k týmto cieľom Myslíme si, že je dôležité eh, odstrániť eh, hlad do roku 2050. Je to eh, cieľ, na ktorom budeme spolupracovať v Miláne. Tento týždeň sú predstavitelia komisie parlamentu. A bude to príležitosť pokračovať v týchto diskusiách o otázkach takýchto rozhodujúcich. Tiež vám chcem povedať, že dnes FAO spustilo správu SOFA. Ide o otázku stravovania a e, potravín a e, je to správa, ktorú každoročne e, prezentujeme a je to nástroj dôležitý pre tých, ktorí rozhodujú. Táto správa o situácii v polnohospodárstve sa zameral na úlohu sociálnej ochrany v boji proti chudobe, priamo i nepriamo e, pomocou podpory. Máme iba 10 minút, takže len budem citovať niekoľko kľúčových posolstiev. Spustilo sa to dnes na obed, je jasné, všetci súhlasíme, že program ochrany sociálnej zničuje, znižuje chudobu. Je tu dobré zameranie a prispôsobený charakter. To sú dôležité faktory úspechov programu. Program, ktorý je zameraný na e, ženy, mal silnejší dopad, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a stravovanie. Vieme, že programy, ktoré posilňujú marže, môže sa podariť e, zlepšiť život matiek a detí. Sociálna ochrana podporuje investície v ekonomických aktivitách. Sociálna ochrana podporuje e, zdravie, vzdelávanie s dopadmi na produktivitu, príjmy a e, dobré zdravie. Samozrejme, že chudobné domácnosti oveľa ča, e, čas, častejšie majú veľa rizik, preto skoordinovaný spoločný program v oblasti sociálnej ochrany a polnohospodárstva. Toto všetko v súhre s politikami a stratégiami, ktoré spustili jednotlivé krajiny, kroky EÚ chcú podporiť tieto krajiny. Napríklad je tu program, podporou DEFCO pomôcť krajinám, aby spustili tieto politiky a stratégie a lepšie stravovanie. Sú tu tiež pozitívne dopady na e, lokálnej úrovni. Programy môžu vytvoriť infraštruktúre a zdroje kolektívne, veľmi dôležité, čo priamo pomáha lokálnej ekonomike. Posilňuje sa kýp, kúpna sila e, príjemcov a veľká časť posky, e, sa týka domácností, ktoré nemôžu profitovať z miestnych ekonomík. Teší ma, že dnes tu mám e, odborníkov, ale tiež kolegyňa, ktorá teda tie tri agentúry, FIDA a FAO, pracujú spoločne, keď ide o dosahovanie cieľov zabezpečenia dostatku potravín. Ďakujem. Vážení členovia parlamentu, je pre mňa veľkou cťou odprezentovať túto správu. E, vydanie roku 2015, každoročne uverejňujeme od roku 1999. Je to určitá revízia a spoločné úsilie FAO so Svetovým potravinovým programom a IFA Medzinárodným programom pre rozvoj potravín. Tohto ročná správa je osobitne dôležitá. 2015 je veľmi dôležitý rok pre nás všetkých, pretože je to záver veľmi dôležitého monitorovacieho obdobia. Čo sa tu deje? keď sa v Ríme stretli e, šéfovia krajín, apelovali, hovorili o e, stave chudobných a hladných na svete. Mileniova deklarácia a cieľ 1 stanovil cieľ, že e, je potrebné znížiť na polovicu počet podvýživených ľudí. Takže najdôležitejšia vec, klásť si otázku, či máme alebo nemáme či sme dosiahli tento medzinárodný cieľ. A ako bolo očakávané, sme veľmi blízko k tomu cieľu, ktorý stanovili miléniové ciele, hlavne pokiaľ ide o hlad. Tento cieľ sa e, zaberá e, pod, výskytom podvýživy. To je náš mandát aby sme monitorovali pokrok. Vidíte, že v rozvojovej oblasti to kleslo z 23% na 12,9% populácie. To znamená, statisticky sme veľmi blízko k dosiahnutí tohoto cieľa. A vieme, že 73 z tých rozvojových krajín tento cieľ bol dosiahnutý. Avšak toto je len e, ten podiel e, hladných ľudí e, v spoločnosti. Bol tu ďalší cieľ, kde išlo o redukciu samotného počtu ľudí, ktorí majú nedostatočný prístup k potravinám a tento cieľ stanovil summit. Tu však veľkou, veľkým rozdielom tento cieľ dosiahnutý nebol. Avšak nemožno hovoriť o príliš negatívnom výsledku, keď si uvedomíme, že súčasne populácia e, narástla e, to takmer 2 miliardy. Veľmi ťažko sa to teda mohlo dosiahnuť. Dosiahlo sa to v 29 z 129 krajín, takže je to dobrá, dobrý úspech. Takže kde sú tí hladní, o ktorých hovoríme? Je tu oveľa viac detajlov v správe. Je to taký syntetický pohľad, kde celkom jasne vidíte, že Južná Ázia je s najväčším počtom odvyživených ľudí na svete. Nasleduje subsahárska Afrika, to je oblasť, kde tento fenomén v populácii viac prevláda. Druhý najvyšší počet, ale výskyt obyvateľstva je najvyšší. A takisto východná Ázia v rýchlosti teraz zvyšok správy, aké sú kľúčové faktory. Čo tu bolo e, dôležité pre úspech? Rast musí byť inkluzívny a zasiahnuť chudobných. Zvýšenie produktivity v, e, v, v polnospodárstve, malí polnospodári, sociálna ochrana, To je pôvod úspechu vo mnohých krajinách. Táto správa dneška to len potvrdzuje. Je dôležité poskytovať trhom lepšie fungovanie, fungovať smerom k medzinárodnému obchodu otvorenému a je dôležité pomáhať krajinám, kde situácia je najzložitejšia. Môžete prosím hovoriť pomalšie, hovorí pán predseda. Aby som využil čas, tak som hovoril rýchlo. Niektoré krajiny, v ktorých situácia je oveľa horšia, tak si zasluhujú viac pozornosti. Treba e, zvýšiť ich odolnosť. Záverom, aká je perspektíva po roku 2015? E, je dôležité zdôrazniť, že tu máme agentu trvalo udržateľného rozvoja. Malo by tu byť množstvo cieľov v roku 2030 a medzinárodné spoločenstvo už pracuje na vytvorení indikátorov a cieľov. A treba zdôrazniť, že e, hlad a e, táto chudoba budú mať oveľa vyššiu E, vyšší význam, bude tu viac cieľov, ktoré treba monitorovať. Pokiaľ ide o indikátory, treba veľa urobiť, aby sa zlepšili technológie na monitorovanie týchto indikátorov. Chceme vyzdvihnúť, že za posledné roky tu bolo veľa podpory od DESCO pre zlepšenie našich schopností e, monitorovať tu chceme pokračovať. Máme tu projekty, kde sa navrhujú nové indikátory na nový cyklus rozvoja. A toto je dôležité úsilie, v ktorom budeme pokračovať. Ďakujem za pozornosť. Vážený predseda výboru, Vítajte i e, pán, e, tešíme, že môžem povedať pár slov v polštine pánu predsedovi Siekerskému, vašení kolegovia z, komi- z výboru, z komisie. Chcem poďakovať za túto možnosť obratiť sa na tento výbor pri tejto príležitosti. Je to deň pre nás veľmi dôležitý, ktorý nám dáva možnosť uvažovať o kroku, ktorý sme dosiahli, ale tiež o výzvach, ktoré ešte treba splniť Kolegovia z FAO prezentovali celosvetovú správu o e, potravinovej bezpečnosti, ktorý nám hovorí konkrétne návrhy a vytvorenie mechanizmov, ktoré by nám umožnili pokročiť rýchlejšie v eliminácii problému hladu. Problém hladu, ktorý nám e, robí starosti, pretože čísla sú naozaj astronomické, e, viac ako 800 miliónov osob, ale za týmto číslom sa nachádzajú ľudské bytosti ako vy a my, matky rodín, otcovia, Deti s perspektívou, e, ktorá je veľmi neistá. Ľudské tragédii, kde by sme mali robiť úsilie konať a uvažovať. Počas neustálych návštev v rodinách premiestnených do Jordánska. Tu sú dve posolstva, ktoré sa nám podarilo získať u utečencov, ktorých sme, e, s ktorými sme hovorili otec rodiny so štyrmi deťmi, nás, e, nás informoval o svojej bezmocnosti. Nemôže ani výjsť e, von s deťmi, pretože si nemôžem dovoliť im kúpiť potraviny. Ako otec som zlyhal. Ďalšia matka nás zase hovorila o tom, že deti sa jej pýtajú, prečo s nimi nejem, keď som im povedala, že e, držím hladovku, čo nie je pravda, jednoducho nemáme dostatok potravín pre všetkých v rodine. Všetky štatistiky hovoria o tom, že vo svete je dostatok potravín, ktoré by nasítili e, ľudské bytosti. 230 miliard eur je cena, ktorá by znamenala nasýtenie všetkých ľudí. Obrovské náklady sú spojené s plýtvaním potravín. To všetko treba e, meniť, aby sa riešila problematika hladu. 21 miliónov ľudí každoročne 21 tisíc 21 e, tisíc osob e, umiera každodenne od hladu. Tento rok e, sme dostali len 40 prostriedkov, ktoré sa dajú využiť na poskytnutie potravín v Sýrii. To znamená, že museli sme zredukovať racie potravinové tým pádom 4 milióna ľudí sme museli vyškrtnúť zo zoznamu príjemcov. Táto problematika sa diskutovala všade i vo vašom parlamente. Svet je tento rok konfrontovaný s rekordným číslom naliehavých akcií vo svete, mobilizácia dodatočných zdrojov na ebolu, Jemen, Irak, Nepal a tak ďalej. Osobitne sme vďační Európskemu parlamentu za jeho pozornosť pre e, problematiku týchto regiónov. Napríklad návšteva v Turecku pani Mekeven. Ďalší kolegovia navštívili túto oblasť, kde mohli oceniť spoločnú prácu Európskej únie a ďalších v utečeneckých táboroch. V tomto tábore jej zostáva veľa práce, ale vďaka príspevkom The Trust Fondu sa nám podarilo uh, pomôcť 43 e, e, e, tisíc utečencov. Spoločne pomáhame s kolegami z FAO a s ďalšími partnermi z DEFCO a príslušných vlád, aby sme konali, aby sme riešili štruktúralné problémy podvýživy a neistoty obživy. Máme tu ambiciozne ciele, ktoré nás mobilizujú a zjednocujú. Mohli by sme citovať množstvo pozitívnych príkladov spoločných akcií, ktoré priniesli trvalé výsledky. Veľmi často, bohužiaľ, kríze potravinové sa spúšťajú tam, kde situácia bezpečnosti je veľmi prekerná. To vystavuje populáciu dvojitej špirále zraniteľnosti, ako ukazujú nedávne situácie v Mali, v Jemene a v krajinách, kde sa vyskytla ebola. Osobitne ďakujeme záväzkom na úrovni EÚ, e e, pokiaľ ide o snahu zabezpečiť finančné prostriedky nad rámec, aby sa zabezpečila finančná pomoc a potravinová pomoc presídleným. Osobitne sme citliví v skutočnosti, že e, čoraz viac a kľúčových aktérov sa e, zaoberá sírskou krízou. Chcela by som uzavrieť tieto úvahy tým, že určite naše práce neprestanú vo vzťahu vo všetkým výzvam, ktoré máme pred sebou spoločne a že využijeme každé zmobilizované euro e, spôsobom čo najefektívnejším a najtransparentnejším. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo pánu Ridolfimu za komisiu. Ďakujem. Vážení spolupredsedovia, poslankyne, poslanci, dámy a páni. Desko sa už 5 krát spomenulo, takže musím niečo povedať asi. A naozaj komisia spolu s členskými štátmi EÚ sú najdôležitejšími hráčmi v otázke potravinovej bezpečnosti a vidieckého rozvoja. Viac ako 8 miliard sme rozdelili do 60 krajín. Mnohé opatrenia robíme spolu s FAO, IFA, VPO a ostatnými s e, mimovládkami v krízových e, oblastiach a podobne. A potom máme aj súkromné investície. Komisia vyja správu o, výročnú správu o um, stave potravinovej bezpečnosti vo svete, i keď sa nám nepáči ten počet hladných ľudí. Boli by sme radi, keby bolo ľudí ešte menej, čo hľadujú. Vieme, že je to menej ako v Lani, ale predsa komisia sformulovala cieľa pre svoju vlastnú prácu. Napríklad cieľ zníženia o 7 milióna detí, ktoré sú podvyživené. Vyzývame všetkých partnerov aj z agentúry v Ríme, aby si tiež definovali ciele, pretože keď budú ciele, parlamenty to môžu monitorovať, či sa dosiahli výsledky a podobne. To je spoločné úsilie našich, nás všetkých, ale individuálne máme každý svoju zodpovednosť a komisia by chcela, keby sa partnery viacej vydali týmto smerom. Naša práca sa zameriava na štyri strategické priority. Poprvé, EÚ chce bojovať proti podvýžive. Podvýživa je hanba spoločnosti. Neznamená to len dostatok potravín, bielkovín, vitamínov, minerálnych látok a podobne, ale je to aj hrozenie budúceho života týchto ľudí. A tu nejde len o množstvo, niekedy je to kvalita, vzdelanie, je to viac ako len jedlo, je to aj kultúrna vec niekedy. Po druhé, videli sme krízu v Saheli a v africkom rohu a to nazývame odolnosť. To musíme posilniť. Musíme posilniť schopnosť ľudí, krajín, komunít reakovať na zmenu klímy, na prírodné nešťastia, ako aj žiaľ na katastrofy vyvolané človekom a musíme podporiť najzraniteľnejšiu populáciu, aby sa dokázala rýchlo zotaviť z takejto situácii, z potravinovej krízy, konfliktov, národných katastrof, hladu, bla, bla, bla, bla. Plánovanie politickej akcie je prvou povinnosťou v tomto smere. Číslo 3 20 celkového rozpočtu sa má prideliť na riešenie klimatických problémov. Uvidíme, či sa časť týchto, tejto pomoci venovanej na akcie súvisiace so zmenou klímy e, previezie aj do iných častí, ale tento záväzok OSN je veľmi dôležitý pre polnohospodárstvo. Je to otázka viny aj obete, teda vynikaj obete, pachateľa aj obete zmeny klímy Vieme, že niektorí poslanci sa zaoberajú e, zaoberajú týmto javom a polnospodárstvom. A všetci vieme, že ak by všetci Číňania začali jesť meso, tak by sme potrebovali tri zemegule, aby sme vychovali do zvierat pre všetkých. Takže musíme pomôcť všetkým farmárom, polnospodárom presadzovať intenzifikačné prístupy v polnohospodárstve, zabrániť vyčerpaniu prírodných zdrojov. Robíme veľa aj v oblasti výskumu. Výsledky výskumu potrebujeme posilniť tak, aby sa posledný výstup dostal vo veľkom počte aj k farmárom. Nedávno som bol v Ugande aj v Kenii a videl som, aký, ako veľa sa dá spraviť pre pohodu farmárov v takýchto krajinách. A po štvrté, nemali by sme sa obmedziť len na zvyšovanie polnospodárskej výroby, ale pracovať v oblasti spracovateľskej polnospodárstve. Musíme to riešiť a tu nestačí len e, činnosť verejnej domény, ale tu potrebujeme spustiť a zaangažovať aj súkromný sektor a investície, aby smerovali tam, kam my chceme a nie len tam, kam oni chcú. Potrebujeme jednoducho vytvoriť systém spriťažlivenia investícií do polnohospodárstva. Napríklad vypracúvame teraz novú iniciatívu, ktorá sa nazýva Agri 5. Je to finančná iniciatíva. Komisár Mimica ju predloží na e, Expo v Miláne v nadchádzajúcich dňoch. 15, bude tam 15. a 16. a má naplánovaný bohatý program. Toto je presne ten príklad, ktorý ukáže, že politická úroveň tu musí byť aj viditeľná. Agri 5 chce podporovať investície do polnohospodárstva zo súkromných zdrojov do malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, pretože tie sú chrticou hospodárstva v mnohých krajinách, vytvára pracovné miesto a prináša bohatstvo. Takže opatrenia v polnohospodárstve musia kráčať ruka ruke so sociálnymi opatreniami, napríklad vzdelanie, ale je to aj otázka sociálnej ochrany to všetko pomáha riešiť podvýživu a má veľký dopad priamo v teréne, lebo to podporuje zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, lepší prístup k potravinám v mestách aj na dedine. Dochádza k zmene paradigmy. Ak sa nám nepodarí zmeniť chápanie toho, že polnospodárstva činnosť nie je volačo, čo z vás spraví boháča a dostaneme sa tam, že farmári jednoducho budú len starnúť a nebudú tam žiadni mladí. Musíme dosiahnuť to, že farmárska práca zabezpečí viac ako len nakrmenie rodiny. Polnohospodári musia zarobiť viac tak, aby mohli viesť plnohodnotný život. A to nie je ľahké, najmä v mnohých situáciách ako to vidíme e, e, na migračných tochoch. Vidíme, že je to pohyb smerom z vidieka do mesta a stále rastie a to znamená, že v polnospodárstve nebude žiadna mladá energia. Musíme pracovať aj na tejto kultúrnej paradigme. My v EÚ budeme zohrávať v tomto úsilí vedúcu úlohu. Znamená to, že všetci súkromní aj verejní aktá, aktéry, parlamenty, občianská spoločnosť, špecializované agentúry musia spolupracovať na maximalizácii toho, čo robíme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a hneď začíname s otázkami. Pán Dan, to nie je dlhšie ako minútu budem hovoriť mene našeho koordinátora EP už viackrát i v špeciálnej správe nad, e, nadniesol e, problematiku príspevku Európy pred niekoľkými rokmi e, G20 tiež hovorila o zraniteľnosti Eh, oslabenie určitého počtu krajín, osobitne potom krajiny eh, veľmi slabé. G20 potvrdila FAO ambíciu dať k dispozícii pozorovateľne a zabezpečiť minimum, dostatočné minimum potravín. Eh, kde ste v tejto situácii? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto mimoriadne peknú príležitosť a za prezentáciu FAO. Ale táto téma, o tom už hovorila komisia, keď hovoril pán e, Ridolfi, dnes musíme byť koherentní. Keď máme problém s podvýživou, tak pre mňa tento problém naozaj existuje a nerieši sa podľa mňa ako vyriešime, ako regulujeme naše politiky. Spoločná polnospodárska politika, ktorú sme v minulom funkčnom období reformovali, tak tá, to išlo pozitívnym smerom voči životnému prostrediu, voči e, ekologickejšie polnospodárstvo, ale pokiaľ ide o zdroje ich riadenie, tak ak budeme mať stále rastúci dopyt po potravinách týmto tempom, tak ako dokážeme udržať krok s ponukou potravín, pretože to nejde rovnakým tempom ako dopyt. A pritom sme zmrazili veľa hektárov pôdy v Európe, ktoré sa neodpravajú. Plitvanie potravinami nielen u nás, ale Vidíme v krajinách nedostatok potravín, lebo nie je infraštruktúra. Tam sa stráca 30 potom komisia má v argumentácii rozpor. Povedali ste, že by sme potrebovali tri e, zemegule, ak by každý chcel konzumovať toľko mesa ako my v Európe. Tak ja sa pýtam, prečo má potom Európa takú agresívnu stratégiu vývozu mesa? To nerozumiem. Takže musíme sa zamyslieť aj zaoberať takýmito vecami. A potom to, čo mi chýba v diskusii, je prístup k pôde. To je veľmi dôležitý prí, e, bod pre posilnenie malých e, polnospodárov. Land grabbing e, e, je tiež téma, ktorú treba riešiť, aby mali polnospodári prístup k pôde. Ďalší, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si myslím, že pokiaľ Európska únia by bola ochotná prispievať k rozhodujúcim spôsobom k riešeniu problému hladu a podvýživy, tak by sme to už boli spravili. Ale čo sa deje, to je pokrytecké a a my tomu venujeme teraz jeden deň alebo pár hodín, ako teraz popoludní a hovoríme o situácii v oblasti potravín, ale politiky, ktoré prijímame, tieto viacej len prehubujú tento problém. Tiež sa tu hovorilo, predrečník hovoril, o otázke obchodu, voľného obchodu a ja by som bola rada, keby sme mohli povedať, ako by zmluvy mohli zabezpečiť ochranu, e, e, respektíve ako bránia členským štátom prijímať vlastné rozhodnutia v oblasti polnospodárstva a potravín. A je jasné, že to, čo chceme vedieť, je ako v Európskej únii chceme predávať potraviny týmto ostatným krajinám? Ďakujem veľmi pekne. Mám na mys- viem si spomenúť na dva prípady, keď dobré úmysly európskych politikov zničili eh, polnospodárstvo v Afrike. Rodezia, ktorá predávala vola kedy E, potraviny šiestim krajinám, ale tam prišli európsky e, e, politici a výsledok bol hromadných vlád. A to, tá situácia sa opakuje. To je ten prístup EÚ a medzivládnych organizácií k geneticky monitorovaným potravinám a rastlinám keby sa táto mohla použiť v Afrike, posledných rokov veľa ľudí by mohlo jesť viac. Pretože ak musíte používať v Afrike pesticídy, tak ich musíte dopravovať, skladovať, musíte ich bezpečne používať, nesmú sa k ním dostať deti a GM technológia by toto všetko odstránila. Jednoducho by ste už nepotrebovali pesticídy, ale čo my robíme? Robíme všetko preto, aby sme to stiažili čo najviac. Nemám zvuk. Teraz pán posil Nojče. 60 miliónov ľudí teraz je na úteku väčšina z nich vo vlastnej domovine a preto je dôležité, aby sme na jednej strane mali dobrú rozvojovú politiku, dali k dispozícii prostriedky, keď sú v regióne krízy a vojny, ale to je len jedna časť. Druhá časť, aby sme odstranili hlad, je slušná polnospodárska politika, ktorá e, e, zaobchádza partnersky s krajinami juhu, dobrá rybolovná politika, takisto na slušnej úrovni a čestná obchodná politika. A ďalšia vec, čo je dôležitá, je, aby sme podporili krajiny v tvorbe vlastnej energie. Mnohé týchto krajiny, kde ľudia hľadujú, vydávajú oveľa viac na energiu, viac ako je HDP. Ľudia idú do miest, berú so sebou energiu, takže sa musíme zaoberať tým, aby sme týchto ľudí podporovali aj v otázke energetického zabezpečenia a sebestatočnosti dobre, že sa tu stretávame. Zajtra je 5. výročie smrti Hermana Šera, ktorý sa touto oblasťou zaoberal práve tým, aby e, rozvojové krajiny boli energeticky sebestačné a takto sa postavili na nohy. Ďakujem pekne. Ja sa pýtam, prečo dávate eh, do popredia eh, poľnohospodárstvo a nie odporúčania eh, týkajúce sa práva na potraviny, kde ide o ekológiu. Agrobiznis má veľkú mieru toho, že poľnohospodárstvo nie je trvalo udržateľné, no, prispieva k emisiám CO2 a skutočnosť, že iba nadnárodné koncerny majú svoje vlastné eh, eh, programy v tejto oblasti, to ma naplňa obavami. A eh, vieme si predstaviť, že účasť takýchto koncernov na globálnej aliancii, pokiaľ ide o inteligentné poľnohospodárstvo, ako to môže napomôcť e, teda smerom k zelenému e, poľnohospodárstvu. Treba sa sústrediť viac na malých e, poľnohospodárov. V tejto súvislosti sa to však nedá. A chcela by som sa spýtať, ako v tejto súvislosti Dobre, teda, keď už nemám čas, tak vynechám ďalšiu otázku. Merci, merci aux intervenants, donc, pour leur... Ďakujem Zdieľam vašu paradig- paradigmu spolnohospodárstva. Dnes ráno sme hlasovali o úprave biologického polnohospodárstva. Toto polnohospodárstvo nespočíva len v potlačení fitosanitárnych zákrakov, ale e, tiež v zásahoch do pôdy, hlavne spoločná polnohospodárska politika by mala u, uvažovať o e, typoch polnohospodárstva. Treba rozvinúť tie, e, e, tie e, línie, ktoré znamenajú našu povinnosť e, živiť ostatných e, v mene budúcej SPP politika nie pre iných, ale s inými to by bola naša, naša politická orientácia. One minute. Sí, grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku pre zástupcov FAO. Často počúvame, že pretože je čoraz viac obyvateľov, je treba z toho viac produkovať. A, a v rámci tohto princípu aj tu v parlamente sme odhlasovali pozície, s ktorými nesúhlasím z môjho pohľadu, ako šťastie vyplýva z určitých vyjadrení samotných zástupcov. Takýmto spôsobom iba odvraciame pozornosť od cie- skutočného cieľa lepšej redistribúcie a zefektívňovania celého produkčného eh, eh, cykla potravín E, takže kedy už prestaneme e, s týmto sloganom e, viac vyrábať? Pán poslanec Nárt na jednu minútu. y África es una barbaridad porque pokiaľ Ide o teda z rozvojového sveta do ne, e, e, rozvinutého do, neroz, do rozvojového. Pre nich je to naozaj deštruktívne, nie je to žiadna pomoc. A potom ďalšia otázka, téma kon- toho, že pôdu e, kupujú krajiny ako Izrael, Čína, India, USA. V Afrike to má svoje dôsledky. Vyháňajú tým e, pôvodné klany, rodiny a e, to pre nich znamená vlastne emigráciu, sú vyháňané tieto podmienky, tieto, um, oni sú vykoristovaní, vyhnaní uh, zo svojich uh, oblastí a potom trpia v dôsledku suchu a tak ďalej. A chýba tu aj uh, miestna produkcia, pretože všetko sa vyváža. No a samozrejme je tu problémom aj otázka vody. Uh, treba si uvedomiť, že je tam iba 5 všetkej sladkej vody vo svete. Takže čo s týmto vážnym javom chce robiť FAO? Pán poslanec Dorfman. Mám otázku pre uh, pána Konfortyho. Ako došlo v boji proti eh, hladu k tomu, že vlastne všetky tie plusy eh, sú vyvažované rýchlym narastom obyvateľov. Ako náhle v nejakej krajine sa odstráni eh, hlad, ešte rýchlejšie tam narastie eh, populácia, áno alebo nie. Ak áno, tak potom by možno boli potrebné aj sociálne politiky v týchto krajinách, ktoré by zabezpečili, aby tento e, bezlimitný rast e, už e, nenarastal. Napríklad Jemen, Pakistan, Afganistan sú krajiny, kde keď urobíme porovnanie medzi rokmi 1950 a 2050, tak tam máme 10-násobné zvýšenie. Ak to bude takto ďalej, tak bude ťažké bojovať proti hladu. Pán poslanec Ek. Ďakujem, pán predseda prvom rade chcem poďakovať, že sa chcem pripojiť tomu, čo eh, hovoril kolega Hojsling. Moja otázka je jednoduchá. Poznáte citát Alberta eh, Einsteina, vysoko inteligentného človeka. Nič eh, prežitie ľudstva nezabezpečí viac, než prechod k vegetariánskej strave politika EÚ a komisie poukazuje práve na pravý opak. Naša politika rýbolovu zvyšuje svetové hľadovanie, obchodná politika zvyšuje poľnohospodárska politika, zvyšuje svetový hľad subvencie v poľnohospodárstve. Takže Zdá sa, že to tu eh, vyznieva ako farsa. My do, sme do veľkej miery eh, sa podielame na haláde eh, vo svete. Pani poslankyňa McGeven, ďakujem. Teraz zaznelo veľa otázok na komisiu a ostatných, takže ak by ste mohli byť veľmi struční a zareagovať, pretože tlmočníci budú potrebovať e, čoskoro odísť, takže veľmi stručné odpovede FAO ostatných. A prosím, buďte rýchli, ale nehovorte príliš rýchlo pre tlmočníkov. Začnem a kolegovia budú pokračovať. Pokiaľ ide o volatilitu, je to dôležitá otázka Poznáme všetci následky kríz z 2007 až 2011. Vieme, že e, je teraz problém aj e, v polnohospodárstve, kde je mierna volatilita, zvýšené zásoby, e, silný pokles cien ropy a tiež posilnenie doláru. Eh, nižšie ceny by mohla byť dobrá vec pre domácnosti, ktoré väčšinu ich potra- eh, príjmov venujú na potraviny, ale treba mať na pamäti, že pokles cien by sa mohol odraziť i na príjmoch polnohospodárov. Teraz v rýchlosti k otázke plýtvania. Myslím si, že je to centrálna otázka. Kolegovia hovorili o programoch, ktoré spustil generálny e, e, tajomník OSN. Druhý pilier je e, špecificky proti plýtvaniu. Dôležité opatrenia tu prijali členské krajiny Francúzsko, Belgicko. Problém v Európe sa ríši od rozvojových krajín, pretože rozvojové krajiny už tak tu je tu sú straty po úrode. 30 40 produkcie sa stráca kvôli zlému, zlým podmienkam skladovania, e, zlej preprave. To všetko sú veci, ktoré treba zvážiť. Thank you very quickly, but not too much. Ďakujem e, veľmi stručne. No, nie príliš. To, čo by som chcel povedať, že po stretnutí e, ľudského e, volatilite sme chceli začať s našim projektom informačného systému o poľnohospodárstve. Tento e, už funguje, obsahuje veľa informácií, takže stačí vám e, vygoogliť si tento akroným a dostanete sa k mnohým údajom, ktoré vám poskytnú dobré informácie o stave e, vzťahov a podob, trhov a podobne. Takže naozaj e, tu e, došlo k ďalším krokom, aj OCD je do toho zainteresované. A potom stručne k e, celosvetovému dopytu a ponuke. Myslíme si, že problém samozrejme je taký, že sa tu podporuje zvyšovanie produkcie a to pretože e, očakávame, že e, spotreba narastie. Samozrejme, treba lepšie e, distribuovať potraviny, ktoré máme k dispozícii, ale je celkom nutne sa zvýši dopyt po potravinách. Pokiaľ ide o redukciu pôdy v určitých oblastiach, obzvlášť v Európe, tak ako to my vnímame, je väčší e, e, dopyt po pôde za rekreačným účelom alebo rezidenčným než e, za poľnohospodárským. Ale za posledných 40 rokov tu bola pomerne stabilná situácia. Očakávame to aj pokiaľ ide o budúcich 40 rokov, ale to, čo tu rástlo, je teda výnos a tu, tu treba pokračovať bez toho, aby sa tým veľmi rušila príroda. O toto ide. Je pravdepodobne možné ešte ďalej zvýšiť výnosnosť, ale treba to robiť odpovedným spôsobom a to je tá najťažšia časť. A stručne ešte k obyvateľstvu. žiel, obyvateľstvo a chudoba Zdá sa, e, že sú komplexne prepojené. Populácia rastie rýchlo tam, kde e, e, sú ľudia veľmi chudobní, skôr než by tom bolo naopak. Takže chudobní ľudia majú tendenciu mať veľa detí, obzvlášť preto, že sú ich zábezpekou pre budúcnosť. Sú to tí, ktorí vám pomôžu zabezpečiť, zrepestovať potraviny a podobne ako náhle eh, sú na tom lepšie, majú prístup k vzdelávaniu, je tam prístup k vzdelávaniu pre ženy, kde sa zlepšia podmienky pre eh, ženy, tak sa rast eh, populácie spomalí. Neočakávame teda, že populácia bude rast, rast po tom, čo sa zlepší situácia napríklad v oblasti potrebnej bezpečnosti. Samozrejme, sociálna situácia je veľmi dôležitá treba e, poskytovať príležitosti pre e, príjem. Tu sa zastavím. Ďakujem kolegovia. E, bolo mi povedané, že tlmočníci sú tu od pol tretej a ťažko pracovali, takže chcel by som vás poprosiť, aby ste odpovedali teraz v angličtine a ďakujem vám, tak ďakujem tlmočníkom za to, že už aj tak tlmočili dlhšie, než mali.